Pán prezident Gruzínska. Vážený pán prezident, dámy a páni poslanci, vážení pozvaní, som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať pána prezidenta gruzínska pána Michaila Saakašviliho. Pán prezident odwiedza Parlament Europejski nie po raz pierwszy. Nie je to prvá návšteva pána prezidenta v Európskom parlamente. Bol tu medzi nami už pred 4 rokmi v Bruseli v roku 2004 po svojom schválení na post prezidenta Gruzinska. Dnes je výnimočný deň. Dnes oslavujeme 7. výročie ružovej revolúcie, ehm, nekrvavého prechodu v Gruzínsku, v, celom, v celej tejto oblasti v Kaukaze táto situácia prispela k veľkej zmene. Európska únia už viacej ako 60 rokov sa vybrala cestou, na ktorú sa pustilo teraz aj Gruzínsko, na cestu trvalého mieru a neohrozovaných slobod. Pán prezident Saakašvili študoval v Kieve aj na európskych a amerických univerzitách a je napojený aj úzko na Štrasburg, pretože aj tu štedoval. A ak sa nemýlim, tu sa aj zoznámil so svojou manželkou, takže je to pre ňoho výnimočné miesto, pán prezident. Ale posledné dva roky neboli ľahké pre Gruzinsko. Územná celistvosť Gruzinska bolo ohrozené. V maji tohto roka sme schválili uznesenie, ktorom sme vyzývali Rusko, aby stiahlo svoje vojenské jednotky z gruzinského územia a aby rešpektovalo podmienky primeria. Pán prezident, eh, pred štyrmi rokmi tu povedal, že Gruzinci boli nielen s európskym národov, ktoré sú najstaršie, ale ktoré sa vždy e, veľmi živo zaujímali o európsku integráciu. Podľa Gruzincov je e, to pre nich e, špeciálne vybraná cesta demokracia a my dúfajme, že táto vôľa sa v súčasnosti nezmenšila. V Európskom parlamente aj v EÚ pripisujeme veľký význam procesom demokratizácie. Štandardy demokracie e, E, štandardy e, voľného trhu sú nás e, veľmi vysoké a právny štát to všetko potrebuje. Reformy v Gruzínsku, rovnako ako reformu volebného zákonu, zákona, reformy právneho systému. O všetkých týchto otázkach som sa rozprával s pánom prezidentom a zhodli sme sa na tom, že je to proces neľahký, ale treba sa ním pustiť a vybrať a ak sa im to podarí, tak budeme môcť ľahšie spolupracovať. Som rád, že Gruzinsko relatívne rýchlo dokázalo sa vysporiadať s hospodárskou krízou. My sme e, ponúkli e, skutočne e, užitočnú pomocnú ruku Gruzínsko, aby Gruzínsko mohlo ísť cestou hospodárskeho rozvoja. V Európskom parlamente sa snažíme, aby Gruzínsko bolo stabilné, aby sa dobre rozvíjalo a e, rovnako, e, aby to platilo pre celú oblasť Južného Kaukazu. E, Gruzínsko môže byť vynikajúcim príkladom prechodu k demokracii, k prechodu k systému voľného trhu, kde sa rešpektujú ľudské práva. A to je aj preto veľmi dôležité eh, a je dôležitý váš návrh, ktorý ste dnes urobili a my sa preto aj veľmi tešíme vašej prítomnosti. A teraz, ak dovolíte, vás vyzývam, aby ste sa ujali slova. Nech sa páči. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Witam. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, dámy a, a páni, e, som e, veľmi poctený e, vašou pozvánkou pre mňa a pre celú moju krajinu a chcel by som sa poďakovať predsedníctvu parlamentu aj všetkým politickým skupinám za to, že ste mi túto príležitosť vystúpiť eh, dali, ako bolo správne eh, povedané pánom predsedom. Bol som tu pred 4 rokmi, takže je to niečo ako Olympiáda. Eh, Prichádzam každé 4 roky a dúfam, že tentokrát môj športový výkon bude lepší ako naposledy. Ale prišiel som sem preto, aby som vám prednesol E, odkaz nádeje, aby som e, vykonal jeden slavnostný prísľub. Chcem povedať, že e, dlhodobý mier je v mojom regióne možný a potrebujeme, aby Európa k nemu prispela. Celé storočia boli hory na Kaukaze geopolitickým takou geopolitickou záhadou, kde ľudia síce boli slobodní, ale občania boli pod opresiou, kde kultúra síce bola tolerantná, ale vláda e, ľudí umelo rozdelovala, e, kde ľudia vždy e, sa považovali za Európanov, ale kde E, všelijaké múry, e, ktoré e, ríše vytvorili, v skutočnosti z Európy robili iba akúsi vzdialenú Fatamorganu. Je to región, kde ľudia chceli mier, ale kde vždy, zdá sa, boli jedna vojna za druhou. A ja som sem prišiel preto, aby som vám povedal, že takéto časy sa musia skončiť a že musí zvíťaziť spolupráca nad rivalitou a rokovania nad retorikou vojny Dámy a pani, vo všetkých e, problematických regiónoch sveta je Európsky parlament symbolom nádejí a dôkazom toho, že aj najkrutejšie konflikty môžu byť e, prekonané a že mier stojí za akýkoľvek, e, akýkoľvek politické riziko E, toto samotné mesto by neexistovalo, ak by sa e, odvážni lídry e, nerozhodli po staročiach vojen e, vytvoriť alebo spustiť najviac ambiciozný politický e, pokus našich e, časť a to je, práva, to je práve európske zjednotenie. Tento parlament e, vyjadruje víziu, ktorú e, povedal Viktor Hugo už v roku 1849 a dovolte, aby som ho citoval E, vo francúzštine. Príde deň, keď e, vy, národy kontinentu, bez toho, e, že by zmizli vaše rozdielnosti a vaša veľkolepá individualita, sa úzko zlúčite do vyššieho celku a budete ďalej rozvíjať európske bratstvo. Príde deň, keď už nebudú iné boiská, než trhy, otvorené obchodu a duch národov sa bude otvárať novým myšlienkam. Príde deň, keď gulky a bomby nahradia voľby, všeobecné hlasovanie národov, stihodné rozhodovanie zvrchovaného senátu, ktorý v Európe bude znamenať to, čo je parlament v Anglicku, čo Bundestag v Nemecku a čo parlamentné zhromaženie vo Francúzsku. E, väčšina ľudí si v tom čase myslela, e, že Hugo, teda Hugo, e, bol iba nejakým infantilným rojkom, keď toto povedal a trvalo samozrejme viac ako 100 rokov a dve svetové vojny, kým sa jeho proroctvo aj naplnilo. Dámy a páni, je čas, aby sa naplnilo toto proroctvo aj v mojom regióne. Je čas, aby tento hlas bratstva vyhral nad zvukom e, e, bomb a e, žiadosti alebo volania po nenávisti. Je čas, aby teda európsky mier bol, sa dostal aj do regiónu Kaukazu. And it is, and it is our je našou zodpovednosťou ako politických lídrov, aby sme pripravili odvážne iniciatívy aby sme toto vlastne umožnili. Dámy a páni, pred 7 rokmi rúžová revolúcia započala novú cestu smerom k európskej rodine starého európskeho národa, teda e, Gruzínska. 23. novembra 2003 100 tisíce občanov e, všetkých regionálnych, náboženských alebo e, sociálnych kategórií E, e, pacificky e, vlastne prevzali kontrolu nad ulicami aj nad parlamentom, pričom vôbec nedošlo k žiadnemu násiliu. A podarilo sa im vlastne spustiť to, čo pred pár týždňami londýnsky časopis Economist označil za mentálnu revolúciu. Ako dobre viete, keď sa, keď sa rozpadla Sovietská únia, vlastne boli dve cesty. Európska a nacionalistická. Zákonná a cesta e, strachu. Čiže, ak to poviem e, inak, buď Václav Havel alebo Sloboda Miloševič. Potom, čo sa e, skončila tyrania komunistickej strany, e, všetko to rozdelenie, korupcia, byrokracia, cynicizmus a autoritársky prístup, ktorý bol E, ktoré boli základmi sovietského myslenia, e, e, častokrát sa okamžite neskončili. Ešte pred 7 rokmi napríklad v Gruzinsku sme takýmto spôsobom mysleli. Jednoducho sovietská mentalita stále bola v našich mysliach a iba taká mentálna revolúcia mohla viesť k európskej transformácii našej spoločnosti. To je presne odkaz, ktorý my, Gruzinčania, E, mm, prinášame do tohto e, regiónu. Je to odkaz, ktorý e, práve spôsobil toľko hnevu voči nám medzi tými ľuďmi, ktorí ešte pocitovali nostalgiu za tou ríšou. Ale toto je presne odkaz, ktorý vlastne spravil z Gruzinska istým, isté laboratórium reforiem, Rúžová revolúcia, e, to boli študentské organizácie, opozičné e, strany, skupiny občianskej spoločnosti, všetci chceli e, z takéto postsovetskej krajiny spraviť európsku demokraciu. Dámy a páni, Sovetská, Sovetský zväz vychádzal z princípu rozdeluj a panu, panuj. A takto to platilo v každej oblasti spoločnosti, v každej republike jednotlivé náboženské, sociálne či etnické skupiny e, sa vlastne umelo dávali do e, vzťahov rivality a mm, manipulovalo sa s ich, e, s ich obavami, s ich strachom. A e, toto vysvetľuje, prečo z komunistických lídrov sa tak ľahko stali nacionalisti na Balkáne, e, v regióne Kaukazu, na východnej, e, vo východnej Európe, takisto aj v Rúsku. Ešte pred 7 rokmi Gruzinsko bolo rozdelené na také izolované spoločenstva, ktoré sa navzájom bali a preto našou jeden druhého. A preto našou úlohou bolo um, ísť cestou multikulturalizmu a našich, našej rozmanitosti. Pripravili sme napríklad program Eh, pozitívnej diskriminácie, pričom eh, v Sovjetskom zväze eh, bola ešte ďalšia charakteristika prítomná, to bola absolútna centralizácia. Aj v tejto oblasti sme toho spravili veľa, pripravili sme program decentralizácie, pričom pred 7 rokmi v Gruzinsku vlastne všetko sa točilo iba okolo hlavného mesta, ale dnes sú veľmi naše krajiny dôležité všelijaké regionálne infraštruktúry a E, naše regióny sa veľmi dobre rozvíjajú. Takže kým, e, kým e, aj napríklad pokiaľ ide o právomoci prezidenta v minulosti sme mali ten vertikálny systém moci, dnes už majú oveľa vec právomoci regióny a napríklad nedávno sa prvýkrát priamo zvolil aj primátor Tbilisi, takisto ústavný súd už dnes je v meste Batumi a parlament v meste Kutaisi. E, sovietský dvor bol takisto e, plný kontroly a e, korupcie. Preto my sme v prvom rade rozpustili KGB. As well as, as well as... Rozpustili sme policajné zbory, takisto aj colných úradníkov, daňových úradníkov a takisto sme otvorili naše hospodárstvo a vzdelávací systém. A toto všetko sa prejavilo v tom, že e, na každej oficiálnej budove okrem gruzinskej zastavy bola aj európska zastava, pretože sme chceli tým ukázať, že kde chceme e, Gruzinsko našimi reformami e, dopracovať. Samozrejme, naša mierovná revolúcia mala aj svoje nedostatky. Samozrejme, došlo aj k chybám, ale ako povedal jeden z mojich obľúbených filozofov, Emmanuel Kant, o francúzskej revolúcii, nie je možné byť pripravený na slobodu, kým nie ste naozaj slobodní. Čo tým chcel Kant povedať, dámy a páni, je, že žiadna kniha vás nenaučí dopredu, ako riadiť krajinu alebo ako sa vôbec e, správať v situácii slobody. Akurát sa môžete naučiť z vlastného, z vlastného úspechu a z vlastného neúspechu. A my sme mali aj takéto neúspechy, aj sme sa z nich poučili, ale mali sme aj veľké úspechy. Napríklad Svetová banka povedala, že Gruzínsko je na prvom meste, pokiaľ ide o reformy, ekonomické reformy na svete za posledných 5 rokov a sme na 12. mieste na svete, pokiaľ ide o jednoduchosť podnikania, pričom e, v regióne Strednej a Východnej Európy sme na prvom mieste. E, svojho času v Gruzinsku bola veľmi silná postsovietská mafia, ale aj v oblasti boja proti korupcii sme urobili viac e, pokroku ako akákoľvek iná krajina na svete od roku 2004 do roku 2009 podľa Transparency International. E, čiže Gruzinsko išlo v tomto rebríčku hore, Rusko dole. Stretli sme sa, aj keď sme sa nepozdravili možno, ale pre mňa e, je to veľmi dôležitý rebríček, pretože hovorí o tej veľkej transformácii, ktorá sa v mojej krajine uskutočnila. Je to tá mentálna revolúcia, o ktorej som predtým e, hovoril. Gruzinskí občania už nerozmýšľajú o svojej krajine ako o, o postsovietskej krajine. E, vidia svoju krajinu, aj ju tak súdia, aj častokrát kritizujú, ako keby to bola európska demokracia. Toto e, je zmena, ktorá sa týka nie iba lídrov e, rúžovej revolúcie. Je to proste niečo, čo sa uskutočnilo a už sa to nedá zmeniť. Ani my to nezmeníme, ani nikto iný. A táto revolúcia vedie e, k tomu, že v našom regióne e, sú inštitúcie e, viac obľúbené ako, akákoľvek, ako akýkoľvek e, politik. My sme zistili v rámci e, Galupovho prieskumu, že v krajine je možno 86% ľudí, ktorí podporujú inštitút, či už prezidenta alebo parlamentu, ale nie samotných politikov. Čiže inštitúcie sú obľúbené, politici možno nie, ale to je vlastne tá správna cesta. My Naďalej sme odhodlaní v reformách e, pokračovať. Vieme, že demokracia e, nikdy, alebo práca na demokracie nikdy nekončí. E, náš model, alternatívny demokratický model, samozrejme neprivítali všetci. Práve naopak, tie sily, ktoré si myslia, že rozpad Sovietskeho zväzu bola najväčšia katastrofa 20. storočia, tie boli proti. Od, v roku 2006 teda spustili embargo voči mojej krajine, deportovali našich občanov, bomb, e, teda zautočili aj bombami, bombardovali e, naše územie a v roku 2008 vykonali inváziu do Gruzínska. Aj v súčasnosti tieto jednotky, tieto sily okupujú 20 gruzinského teritoria, pričom e, je to, ide o porušovanie, blatantné porušovanie medzinárodného e, práva a takisto aj dohody o primeri z 12. augusta, ktorú e, pomohol vyrokovať môj priateľ, francúzsky prezident Nikola Sarkozy, ktorý bol v tom čase mm, predsedom Európskej únie v súčasnosti je stále e, v Gruzinsku pol milióna vnútorných presídlencov a utečencov, ktorí sa nemôžu e, vrátiť domov, pretože niektorí ľudia e, stále fungujú v rámci tej starej imperialistickej mentality a tí sa rozhodli, že 21. storočie uvítajú tým, že budú organizovať etnické čistky a postavia v mojej krajine novú, nový berlínsky múr. Ako sme na to zareagovali? My sme plne implementovali dohodu o prímery a dokonca sme išli aj ďalej ako boli naše povinnosti a nikdy sme nepoužili mm, e, všelijaké provokácie Ruska alebo alebo jeho e, neochotu splniť svoje záväzky. Minulý august nemecký, e, nemecký predseda monitorovacej misie EU Hans-Jörg Haber povedal, že konštruktívny unilateralizmus e, Gruzinska je, je na úrovni. Ale samozrejme máme v krajine 50 km pred hlavným mestom tanky e, našich e, okupantov a častokrát v takéto situácii vlády E, zautočia e, na, na demokraciu v krajine, pretože si povedia, že demokraciu si nemôžu v danej situácii dovoliť. Ale my sme spravili presný opak a snažíme sa vybudovať demokraciu napriek takejto situácii. Mm, napríklad e, v regióne Abcházska máme takú železnú oponu, ktorú okupačné jednotky postavili a tam je aj mesto Anaklia pri mori a tam sa práve v súčasnosti buduje nové letovisko, kde sú krásne hotely, krásne pláže. Niektorí ľudia nám povedia, že treba s tým e, prestať, že treba počkať, kým situácia sa vyrieši a až potom treba budovať letoviska, keď už e, tá, e, tá zem v úvodzovkách sa netrasie. Ale naša filozofia je presne opačná. My e, staviame budovy nie preto, že sú na silnej pôde, na silnej zemi, ale práve preto, že si myslíme, že keď ich postavíme, potom tá zem, potom tá pôda e, zosilnie. Aj v Anakli sa v roku 2005 eh, začala nová fáza rozvoja, potom čo eh, toto mesto bolo už dvakrát zničené eh, v rámci ozbrojeného konfliktu v roku 1993 a 1998. V roku 2008 opäť e, ruské jednotky zničili mesto, e, zničili hotely, zničili bistra, reštaurácie, všetko, všetko zničili a o pár týždňov na to sme opäť začali stávať Eh, skvelý básnik a známy ruský disident Aleksandr Galič, jeden z osmých hrdinov, ktorí demonstrovali na Červenom námestí v roku 68 proti invázii Prahy, napísal o Gruzinsku. Naša krajina je v nebezpečenstve, pretože naše tanky vrazili do inej krajiny. Tu v Gruzínsku máme iný známy citát. Zase to poviem po rusky krásna, hrdá krajina. Ty zodpovedáš e, vtipom, keď ťa e, ohovarajú. Naposledy, keď som navštívil Anakliu, videl som sériu diskoték, ktoré boli e, tak zaplnené ako kdekoľvek v Európe a ľudia tam tancovali, ako to robia v Ibisi alebo na, v Santropes. Jediný rozdiel spočíval v tom, že posledné disko, kam sme išli, bola e, e, na e, pláži a 5 metrov ďalej bola stena, ktorú vybudovala okup- armáda iného štátu. A položím vám otázku, a za ňou bolo mimochodom tma. Chcem sa opýtať, čo je absurdnejšie ako nová berlínska stena, na subtropickej pláži Čierneho mora. Dámy a páni, aby som to stručnil, chápeme, že mier je v našom najvyššom záujme a sme presvedčení, že neexistuje žiadna alternatíva mieru. Ohrozenie mieru by znamenalo o, o, veľký riziko pre všetko, čo sme dosiahli a chceme dosiahnuť v nasledujúcich rokoch. A preto som prišiel sem, aby som vyhlasil nový krok v našej politiky konštruktívneho unilateralizmu. Chcem vyhlásiť iniciatívu, ktorá dúfam aj s vašou pomocou umožní e, rozstýliť e, napätia a e, začať rokovania. Predtým, ako som prišiel, som veľa premyšľal a som sa radil s našimi americkými a európskymi spojencami, obyvateľmi regionom, regionu a gruzinská vláda už sa považuje viazaná dohodou o ukončení palby z augustu 12, 12. augustu ale aby sme preukázali, že naozaj sme odhodlení mierovou cestou riešiť konflikt s Ruskou federáciou, dnes e, jednostranne vyhlasujeme, že Gruzinsko nikdy nevyužije sílu, aby sme e, e, zrušili ruskú okupáciu, aby sme obnovili kontrolu nad okupovaným územím. Budeme používať iba mierové prostriedky e, v snahe ukončiť okupáciu a znovu zjednotiť e, e, našu zemi. Aj keď Ruská federácia zamietne stiahnuť vojska, dokonca aj keď jej babky budú naďalej porušovať ľudské práva, Gruzinska iba zachová práva na samoobranu v prípade nových útokov a invázie 80 nášho územia. Pošlem príslušné listy generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu tajomníkomu OBSE vedúcim predstaviteľom Európskej únie a jasne poviem, že sa zavezujeme nepoužiť silu na účely obnovenie kontroly e, našej nezakonne rozdelenej krajiny, či už proti okupačným sílam alebo ich babkám, aj keď e, e, charta OSN nám to umožňuje. Tu pred vami sľubujem, jednostrannú e, deklaráciu e, štátu v rámci medzinárodného práva. Táto iniciatíva, dámy a páni, nie je jednoduchá pre krajina, ktorá je šťastie okupovaná a ktorá má 500 tisíc vnútorných utečencov. Je to súčasťou rozšírenia našej politiky konstruktívneho unilateralizmu. Dámy a páni, som na to, aby sme mali komplexný dialog s našimi ruskými partiečkami. Samozrejme, budeme e, naďalej zúčastňovať sa ženevských e, rozhovorov a dúfame, že to umožní nám vyvinúť tlak na Ruskú federáciu, aby prestala blokovať tieto diskusie. Potrebujeme ale aj politický dialog aby sa stal možné, medzinárodné spoločenstvo musí jasne povedať e, vedúcim predstaviteľom Ruska, že súčasná situácia je ne primeraná, neudržateľná. Aby sme e, e, vynutili diskusie, kompromisy, je nevyhnutné, aby sme jasne načrtli skutočný stav v teréne. A preto žiadame, aby ruské e, vojenské posilnenie v medzinárodných hraniciach Gruzinska sa vyhlasilo za nezakonnú okupáciu zvrchovaného územia. Mnohé európske krajiny, ako Spojené štáty, už tak urobili. Pretože pokiaľ to nie je vojenská okupácia. Čo je to? Mm, vojenská turistika, keď máte vojakov, e, rakety, ktoré nezakonne sú rozmestnené na e, území zbavenom obyvateľov. Takisto aj e, tvrdé kampanie, ktoré vyhnali stovky tisíc gruzinských občanov z okupovaných území, sa by mali nazvať etnickým čistením. A prečo by niekto mohol spochybniť ich navrát do svojich domov, dedín a mestov. Dáme pani, prvým obeťou e, e, e, vojny je pravda a tá je dôležitým základom mieru. Náš konstruktívny militarizmus a môj prísľub nebude mať svoj účinok, pokiaľ európsky priateľia sa nevedia na podporu našej pravdy ja som prišiel, aby som vám skromne povedal, že my, celý región, ráta s vami. Dámy a páni, náš región, ako je známe, mal príliš veľa e, vojen v e, najnovších dejinách. Je e, čas parafrazovať Huka a nahradiť diela okruhnými stolami. Náš región má svoju Varšavu, Coventry, Oradur, Surgan a je najvyšší čas, aby sme e, vychádzali z odmietutia vojny a destrukcie. Je najvyšší čas, aby sme povedali, že už nechceme mať ďalší grozný regionálne hlavné mesto, ktoré malo 400 tisíc obyvateľov a ktoré bolo úplne zničené z povrchu zeme. Je najvyšší čas, aby sme povedali, že nikdy nemôžeme e, pripustiť, aby ľudia, ľudia vyhaňali z ich domov a e, na základe národnej príslušnosti, národnostnej príslušnosti vierovýznania, ako sa stala v mojej krajine a ďalších krajinách regiónov. Som pripravený spolupracovať s ruským vedením riešením s tým, aby sa to nezopakovalo. Aby dôsledky vo vojny eh, sa eh, zničili, aby sa vytvorili podmienky eh, mieru. Steny, ktoré rozdeľujú Gruzinsku, nezrušia bomby, ale odhodlanie občanov budovať slobodnú, jednotnú, demokratickú krajinu a odhodlaním svetového spoločenstva nastoliť medzinárodné právo a nikdy tu nepoľavíme našu ambíciu znovu zjednotiť krajinu ako slobodnú demokratickú krajinu. Je pozorohodné, že napriek obrovskému tlaku a viacerým hrozbám zo strany Moskvy ani jediná bývalá sovietská republika neuznala e, rozslenenie Gruzinska. preukazujú a je to e, veľké prekvapenie pre niektorých, že e, staré časy definitívne sa skončili. E, Hovorí o tom, že bývalé neslobodné e, e, národy e, Sovietskeho zväzu sa stali silné nezávislými štátmi, ktoré sami rozhodujú o svojej politike. Nik nechce sa vrátiť do spoj- SSSR, z SSR. Dámy a páni, náš región sa rozhodol. E, e, niekto sa poskúsil rozputať vojnu, aby to zvratil, ale tanky nedokážu zmeniť e, dejiny. E, a je najvyšší čas, aby e, e, toto, e, tieto zvyšky imperializmu sa pokojne skončili. Preto vyzývam ruských predstaviteľov, aby sa rozhodli pre budúcnosť. Môžu zohľať obrovskú úlohu pri transformácii nášho regiónu, keď bude príjmať naše krajiny ako partnerov, nie vasalov. Ja vnímam Rusko ako partnera, nie ako nepriateľa Nik nemá väčší záujem o to, aby Rusko sa stalo krajinou, ktorá naozaj spolupracuje s ostatnými štátmi, respektuje medzinárodné právo a to je e, vzájomne nadväzané, e, podporuje ľudské práva a preto podporujem snahu európskych a amerických vedúcich predstaviteľov e, o angažovanie Ruska v rámci konstruktívnych vzťahov. Náš konflikt neurobil nič aby zhoršil vzťahy medzi našimi národmi. Chcem povedať ľudskému ľudu, že budú vždy vítaní v Gruzicku ako partneri, ako turisti, študenti, ako podnikatelia, ako novinári, ako priatelia, nie ako pačné síly. Dámy a páni, Dovolte, aby som ukončil tento príhovor citátom prezidenta Prvej Gruzinskej republiky Noa Jordaniu. Možno, že viete o tom, že e, Gruzinsko bolo prvým, e, prvou e, sociálno-demokratickou republikou v Európe v roku 1918. Bola vyhlásené v roku 1918. a sme na to hrdí. Máme veľmi silné e, práva e, pre ženy, pre, e, máme veľmi silne garantované sociálne práva. A niekoľko dní predtým, ako Červená armáda vpadla do Gruzínska a Žordania, vysvetlil našu európsku voľbu čo berieme z kultúry európskych národov viac ako 2000 e, e, ročná národná kultúra, demokratický systém a prírodné bohatstvo. Rusko nám ponúklo, aby sme sa vrátili naspäť, aby sme vytvorili e, vojenskú alianciu. Chceli sme, e, povedali sme e, Rusom, že chceme do Európy, chceme, aby aj Rusko išlo do Európsko. Dnes gruzinský prezident hovorí vám rovnakú myšlienku lásky k európskym myšlienkam a hodnotom E, ča, malo kedy sa stane, že národ dostane v, v dejinách dvakrát e, tú istú možnosť. A povedal som vám, že chopíme sa tejto príležitosti a urobíme všetko, čo je v našich sílach, aby sme zrealizovali našu, e, náš európsky osud. Ďakujem veľmi pekne. your message today, Mr. President. Vážený pán prezident, e, e, vaše dnešné poslanie bolo pre nás všetkých veľmi dôležité. Bolo nemenej dôležité, ale pre budúci summit OBSE v meste Astana e, v Kazachstane o týždeň. To sa bude konať 1. 2. decembra. A v prvom rade to bol kľúčový význam pre celý váš región Kaukázu Južný a Severný Kaukaz. Vždy sme vedeli, že ste odvážny človek. A teraz môžeme povedať, že ste aj obozretný e, človek a odvaha a obozretnosť by mali ísť vždy ruka v ruke. Ďakujem veľmi pekne, pán prezident.